Äh, Dobrý večer, kolegomenie. Äh, kolega Auke z Justra 8. septembra 2015 vstúpil do skupiny ENF v zmysle článku 7 e, odsek 3 e, kodexu správania e, predseda 9. septembra 2015 rozhodol, že pánovi Gerofovi Janemansovi